len na vyjadrenie začína bežať od zajtrajška 27. oktobra 2017. A teraz máme rozpravu k veľkým interpeláciám podľa príslušného článku. Ide o koordinované úsilie na úrovni EÚ k zvýšeniu miery zaočkovanosti. To je téma dnešnej interpelácie.